plenárne sednutie Európskeho parlamentu, zápisnica a texty prijaté z minulého zasednutia sú k dispozícii. Má niekto nejaké pripomienky, námietky? Nie. Takže